Colleghi, diamo inizio ai lavori. Potrei chiamarvi per nome. Takže mohli by sme začať s našim popoludnejším rokovaním. Ja veľmi rád e, zahájim túto časť e, rokovania, ktorý je venovaný oblasti e, Stredozemského mora a ide o menovanie nášho kolegu Paja, ktorý e, e, e, bude sa o tom hlasovať na plenárnom zasadnutí. V podstate to súvisí so zasadnutím v Barcelone 7. júna. Asi pred rokom parlament obdržal správu, tzv. Napolitáno proces, a e, v podstate e, my týmto vysielame signál, že Európsky parlament so svojou misiou e, v oblasti zahraničných vzťahov chce sa aktívne e, podielať na politike smerom na e, krajiny Stredozemského mora. Európska únia je veľmi aktívna v tejto oblasti a samozrejme e, Európu spájajú historické väzby s štátmi na opačnej strane Stredozemského mora. Hovoríme teda o, o, o krajinách Mediteránskej únie musíme eh, preukázať politickú odvahu a pragmaticky pristupovať eh, k dianiu. Eh, pán Pejo, náš kolega, sa chce venovať dvom udalostiam. Prvý, alebo aspektom prvý je institucionálny aspekt a potom e, e, je to otáz financovania. Čo sa týka institucionálnych otázok, prizvali sme si uradujúceho e, generálneho tajomníka, avšak kvôli zanepráznenosti dnešného zasadnutia sa nemohol, sa nemohol zúčastniť na dnešnom zasadnutí. No a v budúcnosti eh, bude k dispozícii. Eh, kontaktovali sme eh, spoločné predsedníctvo a žiaľ aj, aj zástupcovia tejto zložky sa nemohli zúčastniť, dneš, zúčastniť na dnešnom zasadnutí, lebo zasadajú v Bejrute. Máme tu však dve osoby e, e, vysokej úrovni, ktorí bez váhania prijali naše pozvanie. Je to e, pani Srpe Fonta, ktorá je zástupkyňou Európskej investičnej banky a potom pán Fontenvive, ktorý je generálnym TAP tajomníkom pre otázky Európskej únie. A chceme sa poďakovať eh, týmto dvom kolegom za ich účasť a poprosím vás, aby ste vo vašich prejavoch sa obmedzili na 15 minút. Ďakujem za pozvanie a ďakujem aj pánovi spravodajcovi za to, že to navrhol. Jeho poďakovanie e, si vysoko ceníme, pretože v roku 2010 Európska investičná banka viac než v minulosti bude mať to, tú čest a potešenie predstaviť sa pred vami, európskymi poslancami, aby hovorila o svojich aktivitách mimo EÚ, pretože v inej miestnosti tohto parlamentu Michel Consu práve e, predstavuje správu, ktorá bude predložená Rade a komisii a ktoré cieľom je ďalej posilniť solidaritu medzi EÚ a zvyškom sveta tým, že sa posilní koherentnosť aktivít vykonávaných mimo EÚ. Táto téma Únie pre Stredomorie je pre nás prioritou. Ak dovolíte, pán predseda, najprv by som chcel pripomenúť veľmi jednoduché číslo. V priebehu posledných 7 rokov e, finančné rameno e, Euromedu e, ktorý, ktoré mám to potešenie viesť, požičal vyše 10 e, miliard eur, respektíve využil 10 miliard eur na financovanie v rámci partnerstiev. E, je to prvá banka, pokiaľ ide o rozmery a veľkosť financovania v Južnej Európe. V roku 2009 E, konali sme o tom tlačovú konferenciu tento týždeň, ale môžem vám v predpremiére povedať, že sme zaznamenali rekord v našej aktivite, pretože sme požičali 1,6 miliardy eur deviatim partnerským krajinám v Stredomorí. To je bezprecedentná suma. Myslím si, že treba to zdôrazniť. E, teraz e, by som chcel odpovedať na dve otázky. Ako EIB prispieva Euromedu z finančného hľadiska? A po druhé, ako jednoduchý bankár by som chcel povedať, ako môže prispieť aj z inštitucionálneho hľadiska. Pokiaľ ide o finančné hľadisko, podporujeme rezortné priority e, Únie pre Stredomorie, Stredomorskej únie. Uh, Minulý rok som, ako, sme, ako som už povedal, do regiónu nasmerovali 1,6 miliardy eur. Z toho 80 bolo venovaných prioritám Euromedu. Hoci dieťa je ešte malé, aj tak sme už financie e, zamerali tak, aby zodpovedali tejto priorite. Eh, vy aj európsky ministri posilnili úlohu eh, finančnej koordinácie v šiestich eh, prioritách. Je to v prvom rade znižovanie znečistenia stredozemného... Stre, stre, la Méditerranée. Deux... Stredozemného mora, to je prvá téma. Druhá téma, a tu nás ministri použ- e, vyzvali, aby sme boli oveľa aktívnejší, to sú solárne aktivity v Stredomori, po tretie s Európskou komisiou takisto koordinujeme aktivity v oblasti e, námorných e, ciest a územného plánovania v Stredomori. Toto sú priority, o ktorých by sme mohli hovoriť podrobnejšie v podobe projektov, ale my sa snažíme rozvíjať aj všetky ostatné nástroje, všetky možné finančné nástroje v oblasti Stredomoria, to znamená pôžičky, záruky, ale aj kapitálovú účasť malých a stredných e, podnikov. A pritom sa snažíme pomáhať malým a stredným podnikom aj prostredníctvom investičných fondov, podporou súkromno-verejných partnerstiev v tomto regióne a navyše snažíme sa podporovať taliansko-španielskú iniciatívu v prospech malých a stredných podnikov eh, od polovice apríla eh, sa má vypracovať prvá, prvá štúdia o potrebách financovania malých a stredných podnikoch v oblasti Stredomoria a e, aj v oblasti Mašreku e, v polovici apríla teda budeme vedieť viac o tom, čo sa dá ešte v tejto oblasti robiť tí, čo nepoznajú tak dobre ako my e, oblasť Stredomoria, zrejme budú e, prekvapení. 23. decembra v Ramale som mal to potešenie spustiť prvý investičný fond v oblasti technológií, v e, telekomunikačných a softverových technológií. Ide tu o projekt, ktorý nie je dostatočne známy vo zvyšku sveta. Toto je voľba technológií, ktorá bude takisto predmetom v polovici marca, keď, kedy sa bude konať e, konferencia v Tunis, Tunise. A pokúšame sa podporovať všetky tieto iniciatívy. Je jasné, že to robíme prostredníctvom pomerne obmedzených zdrojov a pokiaľ ide o inštitucionálnu úroveň, aj vás prosíme, aby ste podporili e, túto pomoc, ktorá sa poskytuje oblasti Stredomoria aj v inštitucionálnej oblasti. E, investičný nástroj pre oblasť Stredomoria, ktorý existuje od roku 2002, e, urobil veľmi veľa pre oblasť partnerstva v existujúcom právnom rámci. E, e, jediným vlastníkom EIB sú členské štáty, ale banka sa snaží podobať čo naj, maximálne e, investičnej banke pre e, tá bežnej investičnej banke. E, my sa snažíme, aby v správnej rade sme mali zastúpených všetkých aktérov. V Luxembursku zasada správna rada trikrát do roka. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 18. E, mája v Bruseli a ministri financií sú všetci na toto stretnutie pozvaní. Toto partnerstvo sa formuje nielen s, e, s krajinami stredozemského regiónu, ale aj s ostatnými partnermi. 9. oktobra v minulom roku v Marseille sa e, zriadila platforma, e, ktorej účastníkmi je Svetová banka, EIB, e, CPI a cieľom tohto partnerstva je podporovať verejné politiky, tak, aby sme mohli spoločne pracovať v oblasti dopravy a v iných prioritných oblastiach. E, dúfame, že na základe správy, ktorá vám bude predložená, bude možné ísť ešte ďalej, aby sme lepšie uspokojili potreby koordinácie Predpokladám, že Richard Weber o tom bude hovoriť za Európsku komisiu, aby európska prítomnosť bola čoraz citeľnejšia. E, v roku 2010 mienime realizovať niektoré návrhy, ktoré vám chceme predložiť s cieľom získať od vás rozšírenie nášho mandátu. E, samozrejme, e, budeme vás naďalej informovať napríklad aj o iniciatíve Nikolasa Sarkozyho, z ktorého iniciatívy vznikla komisia, kde, sa, kde som zastúpený aj ja osobne. E, úlohou tejto komisie je, je zvážiť možnosť vytvorenia banky pre Stredomorie. Prvé stretnutie tejto skupiny sa bude konať 8. marca. Samozrejme, v výsledkoch činnosti tejto skupiny budú informovaní ministri na zasadnutí 7. júna, o ktorom ste hovorili, pán predseda. Ďakujem. Pán Weber, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pán spravodajca, dámy a páni, vážení poslanci. V prvom rade by som sa vám chcel takisto poďakovať za pozvanie na túto veľmi zaujímavú a vysoko strategickú diskusiu. Sekretariat UPM sa čoskoro vytvorí a Chcel by som e, začať tam, kde skončil e, môj predchodca. Chcem hovoriť e, teraz o inštitucionálnej a nie finančnej otázke. Pokiaľ ide o inštitucionálnu úroveň, samozrejme je prepojená na financovanie. Často počujeme, že UPM, to znamená Euro stredomorské partnerstvo to je veľmi komplexný mechanizmus, nie je veľmi koherentný a tak ďalej. Ja si naopak myslím, že to sú všetko veci, ktoré sa navzájom doplňajú a ktoré sú výsledkom logického procesu, ktorý sa začal barcelonským e, procesom, procesom a prijatím protokolu e, v roku 1995. Táto myšlienka sa e, stále väčšmi a väčšmi rozvíjala, najmä po roku 2005 v rámci barcelonského procesu a ďalej ju posilnila aj politika susedstva, ktorá predstavovala snahu o zvýšenie bezpečnosti aj prostredníctvom barcelonského procesu e, s tým, že sa uplatňuje regionálny prístup, prístup od krajiny ku krajine alebo prístup a la carte. A výsledkom je e, vznik e, e, Eurostredomorského partnerstva EMP. To samozrejme neznamená, že znova e, vyvíjame e, koleso, pretože využívame mechanizmy, ktoré tu už existovali. Prvá vec, ktorá sa týka projektov, to je, že sa rozšíril um, zemepisný rozmer, pretože e, toto partnerstvo dnes e, združuje 37 krajín. Konštatujeme, že je potrebné využívať nástroje e, politiky susedstva, ale takisto musíme vychádzať aj zo širších súvislostí, pretože sú tu začlenené aj tie krajiny, ktoré patria do kapitoly predvstupových eh, financií v rámci európskeho rozpočtu a ďalej sú tu krajiny, ktoré eh, sú napríklad krajiny ako Mauretánia, ktoré sú mimo tohto rámca. Čiže tento E, finančný rozmer znamená, že sú financované aj širšie projekty a to nie len tie, ktoré pokrýva politika susedstva. Pokiaľ ide o politický, právny a finančný rámec možno hovoriť o vzájomnej komplementarite týchto aspektov pretože tie priority EMP sa nachádzajú vo všetkých týchto aspektoch, čo znamená, že tu nemožno hovoriť o prekrývaní sa či e, nadbytočnosti a myslím si, že naozaj celý tento proces je charakterizovaný tým, že sa tieto aspekty navzájom doplňajú. Na európskej úrovni má najväčší význam politika susedstva. E, tu Európska investičná banka zohráva veľmi dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o európsky rozpočet, máme e, nástroj na e, politiku susedstva vo výške zhruba 12 miliard, z toho zhruba 8 miliard sa týka krajín Stredomoria. Pred chvíľou ste si vypočuli, že časť finančných prostriedkov e, môže e, pochádzať z kapitoly určenej pre predvstupovú pomoc. A suma, ktorá je e, určená na túto pomoc, sa zhruba rovná sume určenej e, na e, politiku susedstva. Je dôležité to spomenúť, pretože európsky rozpočet sa môže takto využívať rovnako na plnenie priorít susedstva, ako aj na plnenie priorít prestupových procesov. Toto sú eh, záležitosti, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska rozvoja vnútorného trhu. E, Myslí, e, nechcem tvrdiť, že to stačí. Samozrejme nestačí. Výzvy, ktoré sú pred nami, sú obrovské. Absorpčná kapacita týchto krajín je vyššia, než sú dostupné prostriedky. Myslím si, že človek nemusí byť e, veľmi veľkým expertom, aby mohol posúdiť potrebu finančných prostriedkov, ktoré sú obrovské, ktorá je obrovská napríklad v oblasti e, životného prostredia, dopravy a inde. Čiže je potrebné nájsť spôsoby, ako zamerať disponibilné európske zdroje na e, plnenie týchto priorít. Je potrebné nájsť inžinierské aj finančné e, riešenia a E, veríme, že sekretariát EMP e, e bude čoskoro vytvorený a že bude pôsobiť ako akýsi dispečing na riadenie týchto finančných prostriedkov. Konkrétne kroky by sa mali pretaviť do podoby projektov, a dodatočných finančných prostriedkov tak z európskeho rozpočtu, ako aj z dvojstranných rozpočtov, rozpočtov členských štátov. A takisto zo strany e, súkromných e, investorov v rámci verejno-súkromných partnerstiev. E, Samozrejme je potrebné mobilizovať zdroje na uspokojenie investičných potrieb v oblasti infraštruktúry. Takisto sa tu musia zapojiť verejné zdroje a musia byť predkladané životaschopné a e, trhovo realizovateľné projekty. Samozrejme, všetky prostriedky našich bank, to znamená rozvojové banky, investičnej banky, ale aj e, bilaterálnych bank, e, všetky tieto e, banky alebo finančné inštitúcie musia mobilizovať finančné zdroje umožňujúce riešiť existujúce veľké potreby. E, riešenie všetkých týchto finančných otázok e, samozrejme e, môže byť úspešná len za istých predpokladoch. Poprvé, musí sa veľmi rýchlo vytvoriť sekretariat, Po druhé, je potrebné vyslať potrebný politický impuls, aby tento sekretariát mohol pokračovať v práci identifikácie potrieb. Po tretie je potrebné, aby sa finančné prostriedky e, zmobilizovali zo strany jednotlivých aktérov, či sú to verejné zdroje alebo európske nástroje, nástroje členských štátov, bank alebo súkromných aktérov. Za týchto podmienok si teda možno predstaviť, že EMP bude môcť veľmi rýchlo dospieť k reálnym eh, výsledkom. Samozrejme, eh, vždy sa nájdú nejaké dôvody na to, aby sa eh, odkladal vznik sekretariatu a tieto problémy e, samozrejme sú tu, ale myslím si, že keď hovoríme o politike susedstva, e, E, to východné partnerstvo už bolo naštartované a myslím si, že nastal čas, aby bolo rovnako naštartované aj partnerstvo v rámci EMP. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, my si želáme, aby politika susedstva bola vyvážená. My nepripisujeme väčší význam východu než juhu až na to, že e, ten pokrok smerom na východ bol výraznejší a to isté treba urobiť vo vzťahu k juhu. My poznáme problémy Gruzinska, poznáme problémy Zakaukazka. E, a tieto problémy samozrejme sú rovnako ťažké a náročné ako problémy existujúce e, v oblasti Stredomoria. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Weber. Merci beaucoup, monsieur. Najprv dostane slovo pán Pejon. Ďakujem, pán predseda. E, pán Weber, e, ďakujem vám za to, že ste prijali naše pozvanie a s nasadením, ktoré vám je vlastné, ste e, vystúpili so svojím príhovorom. Postavenie a pozícia Európskeho parlamentu je e, taká, že e, podporujeme nevyhnutnosť e, globalizácie a nevyhnutnosť rozvoja Európy tak, aby sa stala oblasťou prosperity a mieru. Je nám známa neprítomnosť či, či neexistencia e, priamo inštitucionálnych nástrojov na e, realizáciu tejto politiky a samozrejme porod euro-stredozemného, stredomorského partnerstva nebol ľahký. Ale možno povedať, že boli položené solidné základy. Pokiaľ ide o prípravu junového samitu, parlament by chcel vydať eh, svoje pokyny a zároveň dokázať, že podporuje inštitucionálny prístup, to znamená politický prístup, ale zároveň podporu podporuje eh, snahu o nájdenie potrebných finančných prostriedkov na konkrétne projekty. Mám štyri veci, na ktoré by som chcel priamo poukázať. Povedali ste, že ste najväčším investorom v oblasti Stredomoria. Mohli by ste nás informovať o tom, ako vyzerajú ostatní investori? pretože dnes e, zrejme došlo k relatívnemu poklesu európskych investícií a ako vyzerá, vyzerá e, účasť um, um, amerických alebo e, arabských investorov v tomto regióne. Druhá otázka. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tom, ako e, pokročila práca na konkrétnych projektoch, ako vyzerajú ich e, harmonogramy financovania, ako vyzerá ich koordinácia. Po tretie, toto je skôr osobná otázka, týka sa projektu E, vytvorenia banky pre e, Eurostredomorskej banky. E, povedali ste, že ste účastníkom tohto procesu a zaujímalo by ma, ako e, by mala byť táto banka vytvorená, e, kedy by mala začať pracovať a aké sú prostriedky, pretože pokiaľ viem, nestretáva sa tento projekt s všeobecnou podporou. A po štvrté, mohli by ste nám naznačiť, aké faktory blokujú existujúce investičné snahy a aká je možnosť napraviť e, túto situáciu. Existujú tu isté snahy o vytvorenie charty pre investovanie, ale zaujímal by ma pohľad bankárov na túto vec. Pán Weber, Povedali ste nám viacero veci, ale ak čítame medzi riadkami, máme isté obavy. Máme totiž pocit, a myslím si, že to je pocit celého parlamentu, že finančné prostriedky v súčasnosti nie sú dostatočné. Ako viete, pozícia Európskeho parlamentu, ktorý sa na túto tému už viackrát vyjadroval, je, že finančný príspevok EÚ by nemal byť na újmu prebiehajúcich eh, regionálnych eh, programov v Stredomorí. Ako e, bude vyzerať nový finančný výhľad, pokiaľ by sme dnes museli v tomto smere robiť nejaké úpravy? A ako vidíte finančný výhľad na e, obdobie 2014 až 2020? Po druhé, Zdá sa mi, že sú tu isté problémy, ktoré sa týkajú samotného generálneho sekretariátu. Ja som vám to už súkromne povedal, že sa mi zdá byť zlým symbolom, keď dnes hovoríme o odmeňovaní generálneho tajomníka alebo e, zástupcov generálneho e, tajomníka, ale nehovoríme o iných veciach. E, myslíte si, že 10 miliónov eur to je to je suma, ktorá tu poletuje vzduchom, je dostatočná. A čo hodla komisia urobiť, pokiaľ ide o ďalšie možné zdroje financovania? E, vy ste nám našetli istý historický vývoj a my zdieľame názor, že proces vytvárania Stredomorskej únie, Euro-Stredomorskej únie stále prebieha. Ale ako by mala vyzerať organizácia práce medzi generálnym sekretariátom a komisiou? Ako by to malo vyzerať v nadchádzajúcom období? Ďakujem a ďakujem vám vopred za vašu odpoveď na tieto otázky. Merci, monsieur le président. Quatre questions là. Ďakujem pekne E, e, položili ste mi celý e, rád pomerne širokospektrálnych otázok. Pokúsim sa zodpovedať tie otázky a vopred sa ospravedlňujem, ak nestihnem uviesť detaily. Kto teda ďalší investuje do tohto stredomoria? Máme Európsku úniu, Európsku investičnú banku a ďalšie. Ja by som chcel podotknúť, že hlavným zdrojom financovania sú remitancie, to znamená, znamená e, zasielané peniaze zo svojej domoviny, zo strany e, emigrantov, ktorí pracujú v Európskej únie a inde a pochádzajú z týchto krajín. To je najväčší objem finančných prostriedkov. To je skutočne hlavný zdroj finančných prostriedkov. Druhý najväčší zdroj finančných prostriedkov a tam sa objavili problémy v roku 2009 a bude to platiť aj rok 2010. Sú to priame e, zahraničné investície. E, tieto e, poslabli a samozrejme to má neblahý účinok na oblasť Zredomoria. No a po tretie to je kapitál z USA alebo z krajín Perského zálivu. A toto je e, určite otázka, ktorá stojí za diskusiu. Väčšina týchto peniazí však e, plinie e, na realitný trh, teda to nie sú prostriedky, ktoré by produkovali ďalšie hodnoty. Našou snahou je nasmerovať tieto investičné prostriedky prostredníctvom spolupráce s Islamskou rozvojovou bankou do oblasti, ktoré vlastne generujú potrebujú ďalšie prostriedky. USA investujú eh, investujú na súkromnom trhu, nezaujímajú ich projekty eh, verejného eh, zájmu a skutočne málo peňazí plinie do oblasti podpory malých a stredne veľkých podnikov. Ďalšia otázka sa týkala troch priorít. Poprvé je to otázka vyčistenia e, stredomorskej oblasti. Tam sme už dosiahli určité výsledky. Boli, bola publikovaná štúdia zameraná na najznečistenejšie miesta Stredomoria. Ďalej sa chceme venovať priemyselným oblastiam, napríklad prístavom, aby skutočne sa väčší dôraz kladol na dodržiavanie ekologických štandardov, tie, ktoré poznáme v Európskej únie. Samozrejme, to je veľmi náročná úloha a žiada si to nemalé investície. Počnú e, týmto rokom do roku 2020 a e, snahou má byť vyčistiť pobrežné zóny, snažiť sa e, zameriavať na ekologickejšie formy dopravy po mori čo sa týka dopravy pozemnej a pomory, máme tu priority e, aj v oblasti životného prostredia a je to zohľadnené medzi prioritami e, transeurópskych sietí. Musíme skutočne implementovať tieto známe osy. Čo sa týka pozemnej dopravy, e, tak tam máme veľmi ambiciózny projekt, ktorý sa rozbehol v marci e, e, po rokovaní s Marokom. Ide o vysokorýchlostnú železničnú e, prepravu a ide o to, aby táto, toto železničné prepojenie siahalo až do prístavu my teraz vlastne realizujeme štúdiu ohľadom ekologických platformiem. Snahou tejto štúdie je zamerať sa na prepojenie prístavných miest s, vnútrozem, s vnútrozemím s mm, dôrazom na ekologické riešenia. Dopytovali ste sa aj e, na otázku e, vlastne banky Euro, Stredozemskej banky, aké prínosy by boli takéto banky. No, prínosom by rozhodne bolo to, že krajiny Stredomoria by zdieľali rovnaké práva, povinnosti a boli by si postavené naroveň s európskymi e, krajinami, by mohli vydávať obligácie, dlhopisy vo svojich vlastných menách. A Inými slovami, e, e, možno povedať, že by, e, bolo, by bola taká spravlejšia distribúcia bohatstva. Prečo takáto banka ešte nevznikla? Možno si kladete túto otázku. Má to niekoľko dôvodov, mnohé z nich veľmi závažné. E, predovšetkým e, mu, musíme e, zabezpečiť to, aby vznik tej, takejto banky nevyvolal dodatočné inštitucionálne náklady. Teda hlavným dôvodom sú, je nákladový dôvod. Ďalší dôvod je ten, že zatiaľ absentuje záruka, istá forma záruky, že skutočne to nebude znamenať Eh, odtok mm, nejakých finančných prostriedkov na úkor eh, tých, ktoré máme. Ak teda celkovou eh, snahou je v iniciovať nové kapitálové toky, tak rozhodne to stojí za úvahu. Vy ste položili e, otázky týkajúce sa prekážok investícií e, do týchto krajín. Hlavnou prekážkou je to, že ide o malé krajiny, ktoré nedokážu e, byť dostatočne príťažlivé pre väčšie kapitálové investičné toky. Samozrejme, v prípade Egyptu to celkom neplatí, pretože Egypt má veľký domáci trh ale ostatné štáty na juhu e, Stredozemského mora e, sú pomerne malé, teda málo atraktívne pre investície. No a druhým problémom je samotná hospodárska kríza e, vo svete. A predovšetkým tu ide o riziko výmenného kurzu. A chcete investovať do určitého štátu a nemáte celkom istotu ohľadom výmeného kurzu medzi eurom a miestnou menou, tak to je skutočne veľké riziko pre investorov, pretože nedokážu odhadnúť výnosnosť svojej e, e, investície. Ďalší dôvod, ktorý je prekážkou, je to, že temer ani jedna z tých dotknutých krajín nezvládla modernizáciu takého stupňa, e, aký poznáme e, v Európe. No a vlastne aj objem e, vkladov v týchto krajinách sa neodrazil v v investíciách, ktoré boli vyvolané. Jednoducho je to aj z toho dôvodu, že nemáme takého aktéra v týchto krajinách, akého máme v e, Európskej únie, Európsku investičnú banku nemáme skutočne žiadne väčšie finančné inštitúcie, snáď okrem Maroka, to je jediná výnimka potvrdzujúca pravidlo. A jednoducho potrebujeme mať in, in, inštitúcie, ktoré by dokázali transformovať vklady do investícií. E, ďakujem. E, pokiaľ ide o tú prvú e, otázku, či sú finančné prostriedky dostatočné. Samozrejme, tu musíme hovoriť o existujúcom európskom rozpočte, ktorý vám je známy. Poznáte mechanizmus finančných výhľadov, finančných rámcov a je jasné, že E, otázka nestojí tak, že by sme mali e, nejak porušovať tieto pravidlá. Čiže tie pravidlá sú rovnaké. Sú rovnaké pre predstupové fondy, pre politiku susedstva aj pre ostatné finančné aktivity ale e, myslím si, že by sme sa mali zamerať aj na bilaterálne otázky a úvery e, pre e, oblasť Stredomoria, ale tu tá, oblasť, tá, tá otázka je postavená úplne rovnako, pretože finančná kríza postihla všetky naše krajiny, sú nám známe problémy v oblasti rozpočtového deficitu. Vieme, že tá situácia nie je veľmi priaznivá na to, aby sme hľadali dodatočné finančné zdroje a myslím, že to bude platiť aj v nadchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o samotné banky, ako je napríklad e, Európska investičná banka, táto bude čoskoro um, transformovaná. Dúfame, že priaznivým spôsobom a dúfame, že e, k tomu prispievajú členské štáty. Ale samozrejme je to otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Je pochopiteľne nevyhnutné použiť aj finančné prostriedky od ostatných multilaterálnych aktérov, ako je napríklad Africká rozvojová banka či ďalšie bilaterálne inštitúcie, ako je KFV, e AFD, e, španielská agentúra a tak ďalej. Je potrebné, aby sa všetci snažili postupovať spoločne, len takto môžeme dosiahnuť e, úspech. Samozrejme, musia sem vstúpiť aj všetky ďalšie banky, tak národné ako aj multilaterálne inštitúcie rovnako ako tomu je v prípade politiky susedstva. Tam sa nám v pomocou KFV a FD podarilo zmobilizovať okolo 5 miliard investícií. E, a to isté platí aj pre rozvoj, ktorý by sme mali sledovať e, smerom k e, Stredomoriu. Teda naše prostriedky sú obmedzené, to je jasné, potreby sú obrovské a z toho vyplýva potreba čo najskôr zmobilizovať dostatočné zdroje aj zo súkromnej oblasti. Pán Fonten to už povedal, že tá filozofia nie je taká, že by išlo o nejakých e, dobrodincov, ide tu o investorov a preto potrebujeme finančné nástroje, ktoré sú dostatočne zabezpečené ten e, trh je obrovský a 10 miliónový trh nedokáže zaručiť e, dostatočne vysoké investície, ale tu e, v tomto prípade na základe primeraných nástrojov finančného riadenia a právnej ochrany bude možné takéto zdroje zmobilizovať. Čiže toto sú všetko kroky, ktoré bude potrebné po postupne robiť. Pokiaľ ide o financovanie zo strany EÚ, um, finančný výhľad na roky 2014 až 2020 to je veľmi palčivá otázka, ktorej sa budeme venovať eh, v nadchádzajúcom období, ale všetci poznáme situáciu, vieme, že dnešná doba nie je veľmi eh, priaznivá, ale na druhej strane to máme politické priority ak členské štáty a parlament e, sa rozhodnú, že východ a juh si zasluhujú osobitnú prioritu, tak potom záleží na inštitúciách, a samozrejme e, na parlamente, ktorý je dôležitým rozpočtovým orgánom, aby tieto priority premenili aj na konkrétne kroky a e, citry v rozpočtových výhľadoch. Pokiaľ ide o e, zriadenie generálneho sekretariátu. Samozrejme, tá otázka, či dostupné finančné prostriedky sú dostatočné, tých 10 miliónov, na to nemôžem odpovedať. Ale ja to vidím tak, že vždy, keď sa vytvárajú nové inštitúcie, vytvárajú sa aj nové problémy, ktoré treba riešiť. To, sú, to je nábor personálu, právny rámec, všetky tieto ďalšie veci, ale keď e, nemáme takéto myšlienky, tak potom by sme sa nikdy nedostali. Samozrejme, ich konkrétne naplnenie si vyžiada veľa úsilia a pokiaľ ide o jeho potrebu, tá je e, nesporná, ale je potrebné, aby začala fungovať hneď a to znamená, že je potrebná minimálna čiastka na jeho vytvorenie. E, ak chceme financovať naše priority, tak tieto môžeme financovať len na základe príslušnej odbornej spôsobilosti. V opačnom prípade by to bola len prázdna škropina, ktorá by sa nikdy nenaplnila. Eh, ja eh, si myslím, že aby sme tieto štruktúry naplnili konkrétnym obsahom, musíme vyčleniť aj dostatočné finančné prostriedky. Tých 10 miliónov to je naozaj tá eh, suma, ktorú si vieme predstaviť. Všetko závisí od výšky rozpočtu a ja osobne sa domnievam, že by sme mali zachovávať princíp, že by mali prispievať všetky krajiny, pretože tá najmenšia vec, ktorú môžu robiť tieto e, členské štáty, je, že musia prispieť e, rovnakým dielom. A e, treba prihľadať aj na to, že naši partneri v oblasti Stredomoria majú každé svoje e, potreby a rozdiely. A či by mali tieto krajiny financovať svojich vlastných e, funkcionárov, ktorí budú v oblasti, ktorí budú pôsobiť v sekretariate, tak e, to neviem, ako sa to vyrieši. Ja by som e, bol za to, aby sa uplatňovali rovnaké tarify za rovnakú prácu. attend euh, d'être payé dans trois mois, pendant que l'autre, par contre, dis... Zdá sa, že niektorí e, moji spolupracovníci zrejme budú musieť počkať nejaký čas, kým e, dostanú e, vlastne výplatu, pričom sú takí, ktorí dostávajú výplatu každý mesiac. Viete, ak očakávate od ľudí, aby odvádzali prácu, tak potrebujú aj nejakú istotu, istotu v tom, že budú mať e, platy. E, a pokiaľ chceme byť, e, o, o, o, fungovať, tak potrebujeme e, mať nejaký rozpočet, ktorý umožňuje správne fungovanie. Ďakujem, pán Weber. Pardon, Prepačte, zabudol som odpovedať na poslednú otázku. Ako bude vyzerať organizácia E, práce medzi komisiou a sekretariatom. Pre mňa je to jasné. Ak chceme pracovať vo vzájomnej synergii, sekretariat bude v Barcelone, e, komisia samozrejme v Bruseli a je teda potrebné, aby boli vytvorené detašované pracoviská komisie v Barcelone a naopak e, ten e, sekretariat e, musí totiž zohrať aj politickú úlohu, to znamená, že potrebujeme minimálne dvoch špecialistov, jedného na dru, politické, druhého na operatívne otázky a takisto je potrebné zabezpečiť styk s európskym aparátom. Ale neberte toto prosím ako oficiálnu informáciu, to je môj oficiálny názor, že by tam mali pôsobiť minimálne dve osoby osoby. Pánci, per le domande volevo iniziare con una mia... A teraz dám priestor otázkam. Ako prvý začnem sám a síce otázočkou týkajúco sa klimatických zmien. Aké by mohli byť dopady na stredomorie? To je prvá otázka. Zozbierame si viacero otázok. Pán Panceri, nech sa páči. Koľko času mám? 45 minút máme, takže e, môžem predniesť celú správu. Dobre, nie, ja som chcel uviezť len niekoľko veľmi stručných poznámok. A o, e, naši hostia zvážia, či odpovedať alebo nie. Spomínali ste, aké cesty sa sledujú v rámci vynakladaného úsilia si myslím, že úspechy nie sú postačujúce. Samozrejme bol dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o bilaterálne ekonomické vzťahy. Mnoho krajín zaznamenalo väčší ekonomický rast, ako sa očakával, ale referenčný rámec nie je povzbudivý a výsledky sú často sklamaním. Mám pocit, že mnoho krajín v oblasti Euromed má problémy už im len vlak a majú problém naskočiť eh, na iný. Prekonali ich iné krajiny, predbehli ich iné krajiny. Myslím si, že by bolo dobre vziať tieto problémy na vedomie. Stačí odkázať na barcelonský proces trvá už vlastne 15 rokov. Ale ciele, ktoré boli v tomto procese identifikované, vlastne splnené neboli. A dnes nemáme žiadne podmienky na to, aby sme tento proces mohli oživiť. Musíme si uvedomiť, čo to znamená v tomto procese. E, vyvstáva tu otázka napríklad v súvislosti s Libanonom, v súvislosti so studenou vojnou medzi Alžírskom a mm, mm, Marokom. To všetko sú veci, ktoré to brzdia hovorili ste o potrebe regionalizácie. Zatiaľ sme zaznamenali, teda zatiaľ, čo sme zaznamenali pokrok napríklad v Mercosure, tu e, sme neboli schopní zabezpečiť plán e, regionálnej spolupráce. Je to problém e, tých krajín, ale týka sa tiež Európy. Pokiaľ chceme poskytnúť minimálnu ekonomickú stabilitu a minimálny rozvoj. Ďalší problém, nad ktorým by sme sa mali zamyslieť, je, že rokujeme s týmito krajinami oddelenia to stavia Európsku úniu do výhodnej pozície. Sú to dohody nevyvážené a tieto krajiny často obvinujú Európu z toho, že čerpá výhody z bilaterálnych dohôd. To si musíme uvedomiť nebol ani dokončený proces ekonomickej integrácie s týmito krajinami. Rovnako tak ďalšie veci by sme mali e, posúdiť a zhodnotiť. Pán Weber, spomínali ste, že e, tieto problémy sú veľmi dôležité. Mám však taký dojem, že v ostatných rokoch Európa presunula svoj záujem e, zo Stredomoria práve smerom na Balkán a východnú oblasť Európy. Nede len o finančné zdroje, ale tiež o schopnosť sledovať, čo sa v týchto krajinách deje. A to ma vedie k poslednej téme. Európa sa zamerala na tieto krajiny najmä v dvoch oblastiach. A to emigrácia na strane jednej a islamistický terorizmus na strane druhej. Na tomto sme založili technickú spoluprácu, financovanie, um, umiernený politický tlak na tieto krajiny. Všetko toto sa veľmi dobre osvedčilo na východe Európy a na Balkáne, ale tu e, zdá sa, že to nefunguje. Chyba tu vízia, chyba tu záujem zo strany členských štátov Európskej únie a e, potýkame sa s nedostatkom zdrojov na rozvojovú spoluprácu. Toto všetko malo negatívny dopad na e, túto záležitosť. Toto by som rád zdôraznil, zdôraznil pretože E, všetko nasvedčuje e, tomu, že tieto krajiny budú e, konfrontované s veľkými negatívnymi dopadmi. Spomínajú skutočnosti, bol som v Mauretánii minulý týždeň. Vystáva tu otázka možno mm, lepšie ako segmentovaná intervencia by bola lepšia, taká široká vízia. Vy všetci, ktorí sa zaoberáte finančnými a ekonomickými záležitostiami, ale tiež politickými záležitostiami, by ste sa mali zamerať skôr týmto spôsobom. Slovo má pán Milan Mon. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že ste medzi nás zavítali a že eh, hovoríte o tak dôležitej oblasti pre Európu a že hovoríte o, o stredomorí. Som Španiel, takže mm, samozrejme nemusím zdôrazňovať dôležitosť tohto regiónu pre nás všetkých. Pán kolega Panceri spomenul celý rad veci, s ktorými môžem len a len súhlasiť. Mám dve otázky. Čo sa týka sekretariátu, mm, ten ste spomínali už obaja. Mám otázku. Aké problémy E, sa podľa vášho názoru e, vyriešia, respektíve ak budú prínosy tohto sekretariátu, ktorý e, žiaľ je zatiaľ zablokovaný, trochu sa celý proces odblokoval po menovaní generálneho tajomníka. Čo vlastne očakávate od tohto sekretariátu? Pán Weber spomínal, že tento sekretariát je nevyhnutný, že je dôležitý, ale zaznamenal som aj určitý skepticizmus, či to celé bude vôbec efektívne fungovať. Avšak zaznamenal som, že podľa vášho názoru je to nevyhnutné. Zaujímalo by ma však prečo, keby ste nám o tomto trochu viac povedali. Pán Fontaine sa uh, zmienil o potrebe podporiť regionalizáciu, aby bolo možné uh, pritiahnuť viaceré investície. Áno, je to veľmi dôležité, ale občas panuje trochu skepticizmus, keď sa hovorí o veľkých projektoch Únie pre Stredomorie. Napríklad, keď sa hovorí o veľkej diálnici juh-juh, e, avšak tam sú zablokované hranice na juh medzi Marokom a Alžírskom. Akým spôsobom môžeme my zo severného pobrežia ovplyvniť e, to, aby tento projekt sa stal realitou, aby nebol len nejakou chimerou? Ďakujem, kolegyňa Venera. E, ďakujem. Prechádzame ekologickou aj energetickou krízou a chcela by som zdôrazniť, že jednou z najväčších víziev pre oblasť Stredomoria je prejsť k obnoviteľným zdrojom energie. Eh, dokázalo sa, že havária reaktora v Černobyle mala nepriaznivé dôsledky na zdravie obyvateľov Európy a preto jadrová energia nie je vhodným eh, zdrojom energie eh, pretože by mohla byť prepojená aj na výrobu jadrovej energie na, jadro, na vojenské účely, o čom svedčí príklad Iránu. E, e, je to, e, súvisí to aj so zmluvou o nešírení jadrových zbraní a preto si myslíme, že jediným riešením, ako predísť eskalácii šírenia jadrových zbraní je prejsť na iné zdroje energie. A to snažiť sa aj v oblasti Stredomoria o úplnú denuklearizáciu. Alors, nous courons à la eh, pretože musíme sa vyhnúť možnej eh, katastrofe, ako aj skladovaniu eh, jadrového odpadu s nepriaznivými dôsledkami na zdravie budúcich generácií. Ešte stále nie je neskoro a mali by sme už teraz opustiť používanie jadrovej eh, energetiky. Aké sú možnosti financovania Eh, obnoviteľných zdrojov energie v rámci projektu pre rozvoj Stredomoria a aké konkrétne eh, projekty v tomto smere už existujú. Ďakujem. Ďakujem. Eh, ďakujem. Ja by som sa chcela takisto vrátiť k otázke energetiky, ale možno z iného uhla. Uh, E, myslím si, že napríklad e, pokiaľ ide o zásobovanie vodou, toto je e, kľúčová otázka pre celý tento región, pretože nemôžeme sa obmedzovať len na politické otázky. A otázka energetiky je takisto zásadná otázka a preto by som prosila Eh, obi dvoch z vás, aby ste sa vyjadrili eh, na projekt Desertec. Eh, do tohto projektu bolo už naliatých množstvo 400 miliard eur. A myslím si, že je to otázka, ktorá má vysoký politický význam uh, eh, nie je to len o otázku um, financií alebo aj otázku filozofie. Uh, Či investori, ktorí investujú tento, do tohto projektu, e, majú v úmysle e, túto energiu či elektrínu potom využívať aj v rámci nás, to znamená v Európy, alebo či je to e, výsledok nezištného prístupu, ktorý má za cieľ pomôcť predovšetkým e, rozvoju tohto regiónu bez toho, alebo skôr, než by podporil rozvoj Európskej únie. E, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. S veľkým záujmom som si vypočul to, čo e, nám bolo povedané v priebehu e, tejto prednášky e, a tiež som si vypočul komentáre k možným úspechom, respektíve neúspechom. Mám taký dojem, že jedna vec je dôležitá, síce keď sa robí hodnotenie programov, že jedna vec je dôležitá, ak by sme naozaj posúdili e, so spätnou platnosťou, či projekt bol úspešný, alebo nejak by sme toto skutočne urobili, potom by sme mali jasnejší obraz. Tieto programy predsa majú svoje cieľ majú, eh, cieľ, majú za cieľ, aby tie eh, investície, ktoré boli vynaložené, sa vrátili investorom, alebo nám ide o to, že chceme týmto krajinám skutočne pomôcť. V tejto súvislosti vyvstáva eh, otázka, či týmto krajinám napríklad aj pomáhame pri eh, budovaní demokracie, pri eh, účasti všetkých občanov na riadení spoločnosti, aj, aj žien. Eh, títo prídu často dosť na, na krátko. Mám otázku na dnešných našich hostí. Mám taký dojem, že pomoc pre Každú krajinu e, sveta pomoc e, smerom z Európy by sa mala riadiť určitými základnými e, podmienkami a tieto podmienky E, sú, že regióny, ktoré e, sú financované, by nemali byť financované tak, aby sa spolufinancoval aj drogový obchod, ale treba sa zasadzovať za e, rozvoj spoločnosti práve v tomto priestore islamu. A tomu tak zatiaľ nie je situácia v Egypte, keď si napríklad zoberieme Egypt. Čo môžeme konštatovať? viac než 300 kolegy, respektíve inštitúcií e, tam existuje a len 30 z nich je e, financovaných štátom. Všetko ostatné je financované inými cestami. A vyvstáva otázka, čo vlastne robíme? Chceme pomôcť týmto krajinám v procese demokratizácie? Alebo nás to vôbec nezaujíma? Je to všetko len o biznise a o finančných e, záujmoch? Chiedo al eh, relatore se desidera intervenire adesso oppure... Eh, chcete vystúpiť, odpovedať hneď teraz, alebo až potom, keď eh, budú položené všetky otázky? Potom. Dobre, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel začať poslednou otázkou či pripomienkou. Vychádzame z obdobia 18 mesačného hodnotenia. My sme vykonávali toto hodnotenie pod láskavým pohľadom a niekedy kritickým pohľadom Európskej komisie. E, ten výbor, ktorý robil hodnotenie, samozrejme e, umož- mohol e, E, vychádzať zo všetkých dostupných e, údajov a výsledok vám je k dispozícii. Po druhé, už pred chvíľou som hovoril o spolupráci Juch Juch. Myslím si, že toto je skutočne e, hlavný cieľ našich projektov to znamená, že e, z, v súčinnosti s egyptským e, aktérom sa e, realizovala prvá súkromná investícia v Alžírsku, alebo tuniskí investori financujú projekty v Egypte a tak ďalej. To znamená, že napríklad medzi Ramalov a Jeruzalemom existuje spolupráca v oblasti ehm, zásobovania elektrinov a existujú tu vzťahy medzi partnerskými organizáciami e, na obidvoch stranách. Toto sú veľmi konkrétne kroky a partnerstva, ktoré sa pretavujú do budovania e, veľkých infraštruktúr a e, zavadzania technológií. Energie et le changement climatique. E, teraz by som chcel povedať niečo o energetike a o klimatických zmenách. Myslím si, že to by mohlo e, znamenať, že toto je oblasť, ktorá má veľké rozmery v tomto regióne, pretože boli vyčlenené 2 miliardy eur na tento účel. Všetkých, e, všetky tieto dve miliardy eur sú venované boju proti klimatickým zmenám a e, vy potom rozhodnete o tom, ako sa e, to bude robiť konkrétne. Samozrejme, toto je jedna veľká technologická výzva. Ja nechcem hovoriť o bezpečnosti jadrovej energetiky. Je nám známa kompetencia Európskej investičnej banky, ale je pravda, že budeme financovať výstavbu jadrovej elektrárne v Jordánsku. Ehm, Čiže je politicky aj právne možné e, robiť e, tento krok, pretože v rámci EÚ ste ponechali jednotlivým členským štátom možnosť rozhodnúť, rozhodnúť sa o tom, aký energetický mix použijú. A preto my uplatňujeme na juhu rovnakú e, politiku ako jednotlivé členské štáty. Zvrchované spomínané členské štáty majú právo e, si samostatne stanoviť svoj energetický mix a to isté robíme aj my vo vzťahu k juhu. E, plán Desertec to je veľmi dlhodobá e, záležitosť. Ja som v Luxembursku vyzval všetky zúčastnené strany Desertechu, aby sa snažili pracovať e, spoločne a aby sa e, uplatňovali všetky dostupné technológie. Keď hovoríme o zásobovaní vodov, sú tu napríklad rôzne možnosti čistenia vody, alebo je napríklad možné zvyšovať e, možnosť vývozu energie z stredomorských krajín smerom k Európe. Tu nejde o to, aby sme pomáhali Európe, ale ide o to, aby sa zabezpečila ekonomická života schopnosť eh, týchto eh, krajín, pretože eh, pokiaľ ide o sadzby za e, túto energiu, e, tak tieto sú oveľa e, nižšie, než sú výrobné náklady na, e, v porovnaní s nákladmi na solárnu energiu. Preto príslušné orgány e, krajín v oblasti Stredomoria majú plné právo rozhodovať o týchto otázkach. Patrí sem napríklad Maroko, ktoré práve vytvorilo novú agentúru venovanú špecificky rozvoju solárnej energetiky. A cieľom je potom eh, zabezpečiť transfer tejto technológie aj do ostatných krajín regiónu. E, pán e, predseda, pokúsim sa odpovedať veľmi stručne. Najprv by som sa chcel zmieniť o otázke klimatických zmien a potom aj o otázke pani Sonares a ďalších kolegov v oblasti e, obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, samozrejme to sú všetko veci, ktoré sú navzájom prepojené a e, v tomto smere sú e, dôležité niektoré projekty v oblasti Stredomoria, e, ktoré majú obrovský potenciál. V konečnom dôsledku E, samozrejme je dobre, keď e, sa e, pomáha krajine, ale na druhej strane je tu aj veľký trh, ktorý by mohol byť výhodný aj pre európske krajiny, pre všetky členské štáty, ale zároveň aj pre partnerov v stredomorskej oblasti. Preto je jasné, že v budúcnosti aj naše vlastné podniky, hlavne tie modernejšie podniky, podniky eh, budú môcť vstupovať do týchto projektov. Z tohto dôvodu eh, som eh, prejavil názor, že sa nemusíme obávať, že niektoré členské štáty by stratili záujem o rozvoj krajín na juhu Európy a zamerali by svoju pozornosť výlučne na východ. Ja si myslím, že my v Európskej únii pracujeme ako partneri a výzvy, ktoré máme, sú naše spoločné výzvy, bez ohľadu na to, či sú na východe alebo juhu. Platí to aj pre životné prostredie, energetiku. To sú problémy, ktoré nepoznajú žiadne hranice. Naše ekonomiky sú navzájom prepojené Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, mohol by som tu citovať všetky členské štáty. My sme navzájom prepojení a sme v situácii vzájomnej závislosti v oblasti zásobovania energiou, ako aj v oblasti environmentálnych problémov a skutočne nie sme takí naivní ani nevinní, aby sme si mysleli, že na severe nemusíme si robiť starosti s tým, čo sa deje na juhu a juh si nemusí robiť starosti s tým, čo sa deje na východe alebo na severe. Čiže toto sú veci, ktoré sú rovnako dôležité pre Nemecko, pre južné krajiny, pre škandinávské krajiny. A to isté platí aj pre východné partnerstvo a politiku susedstva. My všetci máme strategické záujmy, záujmy ekonomické stability a tie e, platia tak pre juh, ako aj pre východ. Pokiaľ ide o pani Čaneku, e, môžem vás uistiť, že všetky európske projekty sú predmetom pravidelných hodnotení, ktoré sú vždy uverejnené a sú k dispozícii širokej verejnosti, napríklad na webových stránkach špecializovaných výborov alebo nezávislých inštitúcií, a ktoré nie sú e, ovplyvnené osobnými postojmi tých, ktorí tieto hodnotenia vykonávajú v niektorých krajinách Stredomoria samozrejme môžu byť isté problémy, ale tie problémy sú všade. A keď hovoríme o barcelonskom procese, musím povedať, že ja ako e, praktik v oblasti spolupráce so Stredomorím už dlhú dobu sa vždy čudujem, do akej miery sa ignoruje to, čo sa už urobilo. Je veľmi ľahké kritizovať to, čo sa urobilo, ale ja, ak sa mám s vami podeliť o svoj osobný postoj, barcelonský proces je úspešný a ak si niekto myslel, že barcelonský proces umožní e, nastoliť mier na Blízkom východe, tak e, možno hovoriť o tom, že zlyhal. Ale ak e, si myslíme, že jeho cieľom je podporovať e, ekonomický, politický, kultúrny rozmer, myslím si, že e, možno hovoriť o úspechu a výsledky barcelonského procesu v týchto týchto troch oblastiach sú značné ak si stanovíme príliš ambiciozne ciele, buď na východe alebo na juhu, budeme nutne sklamaní výsledkami. Myslíme si, že musíme byť pragmatickí, musíme byť realisti, musíme ísť dopredu a to je všetko. Pokiaľ ide o vytvorenie sekretariátu, prečo je potrebný, myslím si, že to vyplýva z toho, čo sme už doteraz povedali. Sekretariát je nevyhnutný, pretože to je miesto, kde sa môžu všetci konkrétnym spôsobom stretávať. Na regionálnej úrovni e, sú E, zúčastnené krajiny e, pritomné na úrovni ministrov a ďalších stretnutí, ale toto nie je zabezpečované priebežne a je potrebné, aby sa niektorým otázkam venovala pozornosť permanentne, tak ako to môže urobiť len sekretariat, ktorý pôsobí ako styčné pracovisko a ktorý zároveň môže finančným spôsobom zabezpečovať všetky projekty, ktoré predkladajú jednotlivé jednotlivé strany. Bene, grazie. Un'ultima conclusione al... Ďakujem. No a napokon ešte spravodajca má posledné slovo, pán Pejon. Ďakujem za slovo, pán e, predseda. Ďakujem aj vám, e, kolegovia, za otázky, za vaše e, postrehy. A vám, dvom panelistom, ďakujem za analýzy. Ak dovolíte niekoľko záverečných poznámok, nadviažem na to, čo povedal pán Panceri. Práve z toho dôvodu, že nemôžeme si dovoliť ďalšie zlyhania, Práve z toho dôvodu Európsky parlament vyjadril vôľu e, podielať sa na procese, e, ktorý zastrešuje Únia pre Stredomorie. Je to e, kultúrna výzva a my vieme, že Európska únia je postavená pred výzvu migrácie. My vieme, že toto je vec, ktorej sa musíme zhostiť v tomto globalizovanom svete. Na takomto verejnom e, e, vypočutí e, býva pocit, že ako by ste stáli na železničnej stanici a v pozadí všetko hučí, zuní ale poďme k tým otázkam, ktoré tu boli nastolené. E, pohovorme si o generálnom e, sekretariáte. Všetkých z vás, ktorí trápi mier e, na Blízkom východe, vzhliadnite k tomuto generálnemu sekretariátu. Tam palestínčania a izraelčania spolupracujú bok po boku a predsa je našou snahou, aby palestínsky premiér on sám vyjadril vyjadril sa v tom zmysle, že víta takýto projekt, ktorý bude na prospech celému regiónu. E, skutočne e, pokrok e, v rámci Únie pre stredozemie v tom inštitucionálnom rámci je jeden z takých e, kanálov e, našich iniciatív, ktoré e, pomáhajú pri hľadaní riešení. Ďalej je tu jedna otázka, ktorá dnes nebola nastolená, ale v budúcnosti bude musieť byť nastolená. Ide o inštitucionálne a demokratické demokratické vývojové procesy. Hovorilo sa tu o investičných bankách, v rozvojových bankách, Hovorilo sa tu o zaangažovanosti eh, rôznych štátov, medzi nimi aj USA. A ale čo my tu v Európskej únii, čo, čo my v, Európskej, v Európskom parlamente, nielen prostredníctvom e, našeho dohľadu s rozpočtom, ako môžeme aktívnejšie sa podielať na diskusii. E, musíme komunikovať s regiónmi, s občianskou spoločnosťou. Jednoducho Európsky parlament musí byť zaangažovaný. Nie, nestačí z času na čas, nielen v otázkach rozpočtových, ale neustále priebežne vo všetkých projektoch, vo všetkých formách spolupráce. Veď e, Mm, taký je duch únie pre Stredomorie a spolu s, e, spolu s našimi kolegami e, z parlamentov e, krajín Južného Stredomoria. Ďakujem veľmi pekne za všetky vyjadrenia, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne za vynikajúcu správu a za odvedenú prácu. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Bene colleghi, se volete prendere posto, per favore, chi deve lasciare... Milí kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Ak niekto chce opustiť sálu, tak prosím rýchlo. Máme pred sebou niekoľko správ s celým radom pozmeňovacích návrhov, o ktorých budeme hlasovať a potom e, máme zasadnutie rozšíreného predsedníctva, takže ako vždy čas máme striktne vymedzený. Poprosím vás, aby ste vložili svoje hlasovacie kartičky e, do prístrojov, aby sme si urobili skúšku, či e, to funguje. E, neviem, či by sme mali najprv vyskúšať zariadenie alebo rovno hlasovať, veď si všimneme počas hlasovania, ak niečo fungovať nebude. Takže začneme návrhom správy pani Lochbíler. Pozmeňovací návrh 1.1. Pozmeňovací návrh číslo 4 e, stiahnutý. 22. Spravodajkyne. Kto je za? Proti? Schválené. 23. Pozmeňovací návrh knih Kto je za? Proti? Prijatý. Ústny pozmeňovací návrh spravodajkyne. Šestka. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijaté. Sedmička. Stiahnutá. Pozmeňovací návrh 24. Spravodajkyne. Kto je za? Proti? Prijatý. Ako vždy, e, nepýtam sa, kto sa zdržal. Ak niekto e, chcete sa zdržať, tak to jednoducho poviete. Takže osmička, kto je za? Proti? Prijaté. 25. Spravodajky, niekto je za? Proti? Prijatý. 26. Kto je za? Proti? Prijatý. 12. Kto je za? proti, prijatý. 27, kto je za, proti, prijatý. 14, kto je za, proti, prijatý. 15, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. E, chcel by som to urobiť unblock 16, 17, 18. Ak teda súhlasíte, kto je za? Proti? Prijatý. 19. Kto je za? Proti? prijatý. 28. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 21. Kto je za? Proti? Prijatý. Dva úvodné ustanovenia 5. E, kto je pro, e, za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Trojka. Šestka. Kto je za? Proti? Prijatý. Elektronicky budeme hlasovať o návrhu správy ako takej. E, otváram hlasovanie. Počkáme si, kým všetci odhlasujete. Ešte niekoľko sekúnd. Takže sa mi zdá, že už všetci hlasovali. Výsledok hlasovania 57 za, 1 proti, 2 sa zdržali, takže prijat prijaté. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz pri, prejdime k návrhu správy kolegu Danžana. Odsek 1, pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zamietnuté šestka. Kto je za? Kopa Pasko Gualtieri. Proti? zdržal sa, prijatý. Sedmička, Butikofer Brandner, kto je za, proti, prijatý. Janes Bernová versia, kto je za osmičku, proti, prijatý. Ústny pozmaňovací návrh spravodajcu, kto je za, proti, prijatý. Deviatka, losing, kto je za, proti, zamietnuté. Kompromis Jedna spravodajcu, kto je za, proti, prijatý. 12. Všetky ostatné teda odpadajú. 12. Gomeš, kto je za? Proti? Zamietnutý. 13. Kto je za? Kopa pasku klačieri. Proti? Prijatý. 14. Kopa pasku klačieri. Kto je za? Proti? Prijatý. 15 rovnakí spravodajcovia a predkladateľa. Kto je za? Proti? Prijatý. 16. Kto je za? Proti? Prijatý. Ústny pozmaňovací návrh. Koval Van Orden. Kto je za? Proti? Zamietnutý. A teraz pristúpime ku kompromisu. Dve spravodajcov. Kto je za? Proti? Prijatý. 24, to je no teda odsek 5. Tam sú uh, tri časti. Uh, hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Proti? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 25. Beauty Coffer Brandner. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 26. Van Orden, kto je za? Proti? Zamietnuté. 27. Beautycofer Brandne, kto je za? Proti? Prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 3. Spravodajcu, kto je za? Proti? Prijatý. 29. Kelam, kto je za? Proti? Prijatý. 30. Janes Banuevo Garcia, kto je za, proti, prijatý. 31. DAV, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zamietnutá. Druhá časť, kto je za. Chcete si to overiť, tú prvú časť elektronicky? 31. DAV, takže otváram elektronické hlasovanie k 31. Takže končím hlasovanie. Výsledok hlasovania 29 proti, 33 hlasov za, 1 sa zdržal. Takže návrh je prijatý. Tretia časť pozmeňovacieho návrhu 31, kto je za? E, prepačte, hovorí pán predseda, druhá časť, kto je za? Proti? Zamietnuté. 32, Van Orden kto je za? Proti? Zamietnuté. 33. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 34. Za? Proti? Prijaté. 35. Kto je za? Proti? Prijaté. 36. Za? Proti? Prijaté. 37. Kto je za? Galer? Nie, o tom sa nebude hlasovať, lebo je to rovnako ako 36, ako je napísané v hlasovacom liste. 38, kto je za, proti, prijatá. Kompromis 3 spravodajcu, kto je za, proti, prijatý. A teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 36 mm, Galer, kto je za, proti, Keď nedvíhate poriadne ruky, je ťažké spočítať to. Takže ešte raz 46 galer, kto je za? Áno, teraz to bolo viditeľne dobre prijatý. 47, kto je za? Výborne, proti? Prijaté. 48, kto je za? Proti? Výborne. Skvelé. Zamietnuté. 49, kto je za? Proti? Zamietnutá? 50. Kto je za? Proti? Zamietnutá. 31, 51. Päťdesiat dva. Samozrejme, 52. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 53. Kto je za? proti, prijatá. 54, 53 skontrolujeme dobre elektronicky. Hlasujeme o pozmeňacom návrhu 53 Galer. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končíme. 33 proti, 31 za zamietnuté. 54. Zamiet, zamietnuté. 54, kto je za? Proti? Zamietnuté. 55, kto je za? Proti? Zamietnuté. 56, kto je za? Proti? Prijaté. 57, kto je za? Proti? Prijaté. 58, kto je za? Proti? Zamietnuté 59, kto je za? Proti? Prijaté 60, kto je za? Proti? Prijaté pozmeňovací, ústny pozmeňovací návrh 4, spravodajcu, kto je za? Proti? Prijaté. A teraz 62, kto je za? Proti? Zamietnuté. 63, kto je za? Proti? Zamietnuté. 64. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 65. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 66. Kto je za? Eh, zaujímalo by ma, či by sa dalo skontrolovať, ako je to zo 65. Myslím si, že to bolo prijaté. Nie? To sme zamietli, to bolo podľa mňa jasné. Prečo ste hlasovali? Ja neviem, či sa môžeme vrátiť k hlasovaniu. E, bolo to jasne zamietnuté. Opýtam sa sekretariátu. Už sme predsa e, e, uznesli sa na verdikte. Môžeme hlasovať? Dobre, tak overíme ešte raz. Budeme hlasovať o 65 elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie o 65. -ke. Končím hlasovanie. 52 proti. Áno. Môžete byť kľudný, pán Dav. Bolo to zamietnuté. 66, kto je za? Proti? Zamietnuté. 67, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zamietnuté druhá časť, kto je za? Proti? Prijaté. 68, kto je za? Proti? Prijatá. 69, kto je za? Proti? Zamietnuté. 70, kto je za? Proti? Zamietnuté. 71, kto je za? Proti? Zamietnuté. 72, kto je za? Teda prvú časť proti, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, prijaté. 73, kto je za, proti, zamietnuté. 74, kto je za, proti, zamietnuté. 75, nehlasujeme. 76, kto je za, proti, zamietnuté. 77, kto je za, proti, Zamietnuté 78, kto je za? Proti? Zamietnuté 79, kto je za? Proti? Zamietnuté 80, kto je za? Proti? Zamietnuté 81, kto je za? Proti? Zamietnuté 82 za? Proti? Prijaté 83, kto je za? Proti? Prijaté 84 za? Pro, proti, zamietnuté. 85, kto je za, proti, zamietnuté. 86, kto je za, proti, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 5, spravodajcu, kto je za, proti, prijatý. A teraz kompromis 4, kto je za, proti, prijatý prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 80, nie, prepačte, 94, kto je za? Proti? Zamietnutý. 95. 95 odpadá. Takže prejdeme k 96. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 97. Kto je za? Proti? Prijatý. 98. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Už sa vám trochu nechce zdvíhať ruky, takže to dobre nevidím. 99. Kto je za? Ďakujem pekne. Proti? Prijaté. Stovka. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 9. Spravodajcu. Kto je za? proti, prijaté. Prejdeme e, na 103, kto je za, proti, prijaté. Ústne pozmeňací návrh spravodajcu 30, kto je za, proti, proti, prijatý. Prejdeme na 105, kto je za, proti, prijatý. Prejdeme na pozmeňovací návrh 106, 110, 113 až 115 spoločne. Kto je za? Proti? Zamietnuté 107. Kto je za? Proti? Prijat... Nie, prepačte, zamietnuté 108. Kto je za? Proti? Zamietnutý 109? Za? Proti? Prijaté. 111. Kto je za? Myslím, že Gomeš bol schválený, že? Len som si to chcel ujasniť. Ďakujem. A hovoril som predsa, že to bolo prijatenie. Áno. Počul som nejaké hučanie v súvislosti so 111. Nevedel som, čo tým chcete povedať. Naspäť k hlasovaniu 111. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 112. Kto je za? Proti? Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu 11. Kto je za? Proti? Prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 114. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Pán Lansdorf, nech sa páči. Mám jednu pripomienku, pán predseda. Spravidla to je tak, že keď e, zelení, sociálni demokrati a liberáli spolu hlasujú, tam je väčšina. E, nemusíme vždy to kontrolovať. Možno by sme sa naozaj mohli presnejšie pozrieť, ktoré politické skupiny hlasujú. To sa teraz stalo už 2-3 krát questo emendamento dalle 13 lo puoi far controllare. Vuole che mettiamo ai voti elettronici l'emendamento... Chcete, aby sme hlasovali elektronicky o 13? E, nie, neviem presne, o ktoré to išlo, ale jednoducho išlo o hlasovanie, kde na tejto strane všetci e, boli e, za a potom sme ešte následne kontrolovali elektronicky, takže... Non mi ricordo neanch'io, comunque... Um, No, neprišlo mi to tak, ale... Dobre, chcete elektronicky overiť 13? Dobre. Takže elektronicky overíme ústny pozmeňovací návrh 13. Otváram hlasovanie k 13. -ke. Končím hlasovanie. 33 hlasov za, 31 proti. A nikto sa nezdržal. Aj keď sú tu, teda keď tu máme tieto malé rozdiely, tak e, ak nezdvihnete vysoko ruku, tak to ťažko uh, vidieť. Len taká súka bol tu talianský herec Petrolini, teda existuje e, tento herec a ten, te, teda keď hral, tak často uh, počúval Šuškara, ktorý uh, uh, ktorý mu kričal ucho, ale on odpovedal hlas, teda úplne opak. Čiže prosím, zdvíhajte e, ruku. 116. Kto je za? Respi- Proti? Zamietnuté 116. Kto je za? Proti? Zamietnuté 118. Kto je za? Zamietnuté 119. Kto je za? Proti? Zamietnuté 120, kto je za? E, teda rovnaké je to ako predchádzajúca 120 jednotka. Zamietnuté 122 a 125 spolu, kto je za? Proti? Zamietnuté 123. Dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zamietnuté Budeme teda elektronicky hlasovať o prvej časti 123. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 34 hlasov proti, 30 hlasov za, zamietnuté druhá časť 123. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 124. Kto je za? Proti? Prijaté 126, kto je za? Proti? Zamietnuté 127, kto je za? Proti? Prijaté 128, kto je za? Proti? Zamietnuté 129, kto je za? Proti? Zamietnuté 130, kto je za? Proti? prijaté. 131 za, proti, prijaté. 132 za. Pán predseda. Ja by som chcel stiahnuť pozmenujúci návrh 132 a 232 a 233, pretože e, o tejto veci sa hovorí v iných pozmenujúcich návrhoch. 132 lo saltiamo e poi... Ďakujem pekne. Takže preskočíme 132 a sekretariat e, e, má potom upozorniť. Teraz 133 za, proti, zamietnutý. 134 za, proti, zamietnutý. 135 dve časti, prvá časť za, proti. Skva, prijatý Druhá časť za, proti. Zamietnutý. Nie, nie tak. Elektronicky skontrolujeme. Otváram elektronické hlasovanie k druhej časti 135. -ky. Tridsať za, 26 proti, prijatý. 136, kto je za? Proti? Schválený. 137 za? Proti? Zamietnutý. 138 za? Proti? Prijatý. Teraz prechádzame na 139. Ten bol stiahnutý. 140. Kto je za? Proti. Zamietnutý. 141 za. Proti. Zamietnutý. 142 za. Proti. Schválený. 143 za. Proti. Prijatý. Ústne pozmeň svoj návrh číslo 14 za. Proti. Prijatý. Ústny pozmeňací návrh 15 za proti. Prijatý. 144 za, proti. Prijatý. 145 za, proti. Zamietnutý. 146 za, proti. Prijatý. 147 za, proti. Zamietnutý. 148 za, proti prijatý. 149, 150, ospravedlňujem sa, za, proti, zamietnutý 151 za, proti, prijatý 152 za, proti, prijatý 153 za, proti, zamietnutý 154 za, proti, prijatý 155 za, proti, prijatý 156 za, proti, zamietnutý 157 za, proti, zamietnutý 158, dve časti, prvá časť za, proti, zamietnutý, druhá časť za, proti prijatý. 159 za, proti. Zamietnutý 160 za. Zdá sa, že bol zamietnutý. 161 za. Proti. Zamietnutý. 162. Dve časti. Prvá časť za. Proti Zamietnutý. Druhá časť za. Proti. Prijatý. 163 za. Proti. Zamietnutý. 164 za. Proti. Zamietnutý. 165. Dve časti. Prvá časť. Za. Proti. Prijatý. Druhá časť za. Proti Prijatý. 166 za. Proti. Zamietnutý. 167 za. Hlasujeme za. Proti. Zamietnutý. 168 za. Proti. Zamietnutý. 169 za. Proti Prijatý 170 za. Proti. Zamietnutý 171 za. Proti. Prijatý 172 za. Proti. Zamietnutý. Odsek 48. Nehlasujeme. 173 za. Proti. Zamietnutý. 174. Nehlasuje sa. 175 za. Proti. Zamietnutý. 176 za. Proti. Zdal sa byť prijatý. 177 za. Proti. Prijatý. 178 za. Proti. Prijatý. Kompromis išlo 5 za, proti, prijatý. 1, 8, 4 za, proti, zamietnutý. 1, 8, 5 za, proti, zamietnutý. 1, 8, 6 za, proti, prijatý. 1, 8, 7 za, prijatý, e, pardon, je prijatý. 188 za, proti, prijatý. 189 za, proti, prijatý. 190 za, proti, prijatý. 191 za, proti, zamietnutý. 192 za, proti, zamietnutý. 193 za, proti, prijatý. Kompromis číslo 6 za, proti, prijatý. 9. za, proti, zamietnutý. 200. Ten bol stiahnutý, 201 za, Počkajme chvíľočku. 201 hlasujme za. Proti. Prijatý. 202 za. Proti. Zamietnutý. 203. Tam sa nehlasuje. 204. 204 za. Proti. Zamietnutý. 205 za. Proti Zamietnutý. 206 za. Proti. Zamietnutý. 207 za. Proti. Zamietnutý. 208 za. Proti. Zamietnutý. 209 za. Proti. Zamietnutý. 210 za. Proti. Zamietnutý. 211 za proti, prijatý. 212 za, proti, prijatý. 213 za, proti, zamietnutý. 214 za, proti, prijatý. 216 za, proti, zamietnutý. 215 za, proti, Zamietnutý. Kompromis číslo 7, dve časti. Prvá časť, hlasujme za. Proti. Prijatý. Druhá časť, za. Proti. Prijatý. Teraz prejdeme na 222. 222 bola stiahnutá, takže 223, aj tá bola stiahnutá, 224. Zasujeme za, proti. Zamietnuté. 225 za, proti. Zamietnuté. 226 za, proti. Prijatý. 227 za, proti. Zamietnutý. 228 za, proti, prijatý. 229 za, proti, zamietnutý. 230 za, proti, prijatý. 231 za, proti, zamietnutý. 232 za, proti, zamietnutý. Citácia 1 za. Proti. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za. Proti. Zamietnuté. Trojka za. Proti. Prijatý. Číslo 4 za. Proti. Prijatý. Takže máme záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem za zahlasovanie. A výsledok je... Štyridsaťosem za, proti šesť. Šesť, si sa zdržali veľkou väčšinou prijaté. Pán Dažan, blahoželáme. A samozrejme v zápisnici uvedieme aj veľký potlesk. Teraz nech sa páči, sú nejaké prehlásenia. Chcela by som vám povedať, že my z GUE e, sme vypracovali e, správu e, menšinovú a predložíme ju. Sí, eh, vale per la plenária, naturalmente. Ďakujem. Tak toto funguje na plenárnom zasadnutí. Áno, teraz o tomto hlasujeme, no a na plenárnom zasadnutí budeme z toho vychádzať. Prejdeme na ďalší bod. Našho hlasovania ide o rybolov. Je to pozmeňujúci návrh číslo 21 za, proti. Zamietnuté. Poprosím vás, aby ste zdvihli ruky. Emendamento 22. Voti favorevoli. No, no, no, Pozmeňovací návrh 22. Sekretariat mi povedal, že asi netušíte, o čom hlasujeme. Ja to zopakujem. Hlasujeme o hlasujeme o správe o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. A už sme odhlasovali prvý a druhý pozmeňovací návrh a ideme na tretí. Well, To have it clarified just what it is we're doing. But I think in the circumstances, if we could start afresh, it would be helpful. Myslím, že by sme mali začať od začiatku, lebo to nebolo celkom jasné. Dobre. Takže začíname od pozmeňujúceho návrhu 21. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 22. Za? Proti? Zamieta sa. 23 za. Proti. Príjma sa. Kompromisný návrh 1 za. Proti. Príjme sa. Prechádzame na 29 za. Proti. Zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Schváľuje sa. Prechádzame na 31 za, proti, príjma sa. 32 za, proti, zamieta sa. Kompromisný návrh 2 za, proti, príjma sa. Ideme na ústny pozmenujúci návrh 2 za, proti, Príjme sa. 38 za. Proti. Zamieta sa. 41. Ostatné sú vypustené. Za. Proti. Zamieta sa. Dobre, teda eh, hlasujeme elektronicky. 41. Otváram hlasovanie. Máme tu ešte 8 ľudí, ktorí nehlasovali. 3 osoby, ktoré nehlasovali. 3 osoby, ktoré zrejme si dávajú kávu. Takže je to prijaté, príjme sa s rozdielom jedného hlasu. Kompromisný návrh 3. Za, proti, schvaluje sa. 44. Za, proti, príjma sa. 45. Za, proti, príjma sa. 47 Čiže tento je pokrytý kompromisným návrhom. 47 za, proti, zamieta sa. Allora, apriamo la votazione elettronica. Hlasujeme elektronicky. 47 Štyri osoby nehlasovali. dvadsať eh, osem, prijema sa. osem za, proti, zamieta sa. Štyridsaťdeväť za, proti, prijema sa. Kompromisný návrh 4 za, proti, prijíma sa. 50 za, proti, zamieta sa. Pán Salafranka chce vystúpiť k tomuto bodu. Áno, pán predseda, chcel by som navrhnúť jednu vec. Eh, chcel by som totiž predložiť ústny pozmenujúci návrh k oceku 8, ktorý by eh, mal eh, znamenať, že pri zriadení Európskej diplomatskej služby sa budú plne rešpektovať ustanovenia finančného nariadenia. C'è accordo su questa proposta dell'on Dobre, kto je za tento návrh e, pána Salafranku? Kto je proti? Dobre, takže dávame hlasovať e, o návrhu číslo 51. Vlastne prechádzame k 53. v dvoch častiach. Kto je za? proti, zamieta sa druhá časť 53 za, proti, Prijema sa 54 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zamieta sa druhá časť za, proti, Prijema sa. Kompromisný návrh 5 za, proti, Príjme sa. 58 za. Proti. Zamieta sa. Hlasujeme elektronicky o 58. Otváram hlasovanie. Takže iba jeden na mne hlasoval, to je skvelé. Končím hlasovanie. 23 k 35, 58, schvaluje sa. Prechádzame k odseku 61 za, proti, príjma sa 62 za, proti, príjma sa. Kompromisný návrh 6. Tu by som chcel e, spresniť, že tu došlo k menšej zmene v tomto kompromisnom návrhu a síce tu ide o vetu. Questa è la piccola modifica che... E, tu navrhujem malú zmenu ktorú by ste mali brať do úvahy pri hlasovaní. Čiže malá zmena v kompromisnom návrhu 6. Hlasujeme, kto je za. Proti. Prijíma sa. 68 za. Proti. Zamieta sa. Elektronické hlasovanie o 68. Otváram hlasovanie. proti, prijíma sa. 70 za, proti, prijíma sa. 71 za, proti, prijíma sa. 72 za, proti, zamieta sa. 73 za, proti, prijíma sa. 74 za, proti, zamieta sa. 75 za, proti, Povedal by som, že sa to zamieta. Sedemdesiatpäť. Overíme si to elektronicky. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. Takže e, návrh neprešiel. 76 za, proti, príjme sa. Ústny pozmeňujúci návrh 3 za, proti, príjme sa. 78 za, proti, zamieta sa. Kompromisný návrh 7 Chcete elektronické hlasovanie k 78? Áno, čiže hlasujeme o 78. Otváram hlasovanie. Kompromisný návrh sedem. Kto je za? Kto je proti? Schváluje sa. 80 pada, 8, pardon, 80 e, za. Prepačte. E, prechádzame ku kompromisnému návrhu 8. Tento vyžaduje malé spresnenie. Hlasuje sa o ňom v dvoch častiach. Prvá časť zostáva rovnaká bez výrazu gender balance. Hlasujeme teda o, o tomto pozmenenom texte. Kto je za? Kto je proti? Povedal by som, že sa prijíma. Druhá časť aj so zahrnutým textom. Kto je za? proti, príjma sa. Prechádzame na 86 za, proti, Spravedlňujem sa, ale musíme o tom hlasovať. Ešte raz 86. E, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Výborne, výborne. Takže všetci hlasovali. 30 proti, 25 za. Zamieta sa 87 za, proti. Zamieta sa 88 za, proti zamieta sa. 89 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zamieta sa. Druhá časť za, proti, prijíma sa. 90 za, proti, prijíma sa. 91 za, proti. Nie som si istý. Hlasujeme elektronicky. Ak nezodvihnete poriadne ruky, prepačte, hlasujeme elektronicky. Prepačte, 91. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 25, 35, prijíma sa. 92 za, proti, prijíma sa. 93 za, proti, zamieta sa. 94 za, proti, pri, zamieta sa, pardon, 95 za, proti, prijíma sa, 96 za, proti, prijíma sa. Kompromisný návrh 9 za. Proti. Prijíma sa. Ideme na pozmeňujúci návrh 4 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Prijíma sa. Ideme na desiatku. Kompromisný návrh 10. Za, proti, prijíma sa 107 za proti prijíma sa 108 za proti Prepačte ešte raz. 108. Hlasujeme elektronicky. Nevidím zodvihnuté ruky. 108. Otváram hlasovanie. 31 proti, 28 za. Zamieta sa. 109 za. Proti. Zamieta sa. Kompromisný návrh 11 v troch častiach. Prvá časť za. Proti príjme sa druhá časť za. Proti. príjme sa tretia časť za. Proti. príjme sa. E, všetky ďalšie e, návrhy padajú až po 118. Kto je za, kto je proti, zamieta sa. 119 za, proti, zamieta sa 120 za, proti, zamieta sa. Hlasujeme elektronicky o 120. Otváram hlasovanie. Niekto tu nehlasuje alebo nefunguje zariadenie. Prijíma sa. 121 za, proti. Prijíma sa. 122 za, proti. Prijíma sa. 123 za, proti. Zamieta sa. 124 za, proti. Zamieta sa. 125 za, proti, prijíma sa. 126 opravil sa pán predseda 127 127 za proti prijíma sa 128 za proti Opravujem sa. 128 padá, pretože sme prijali predchádzajúci ehm, návrh. Hlasujeme o 129 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, prijíma sa druhá časť za, proti, zamieta sa ústny pozmeňujúci návrh 5 za, proti, Príjma sa 130 za, proti. Zamieta sa 131 za, proti. Príjma sa 132 za, proti. Príjma sa 133 za, proti. Zamieta sa 134 to um, je, ten bol stiahnutý. 135 hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zamieta sa. 135, druhá časť za, proti. Príjma sa. Ústny pozmeňujúci návrh 6 za, proti. Príjma sa. 136 za, proti príjme sa. Kompromisný návrh 12. Hlasujeme v častiach až po slova Operation Strategy a potom o druhej časti. Čiže prvá časť to je odsek 27a a končí slovami strategy za, proti, prijíma sa druhá časť, celý tento odsek za, proti, Prijíma sa. Teraz prejdeme k 138. Za. Proti. Prijíma sa. Ústny pozmeňujúci návrh 7. Tu máme zmenu, ktorú predkladám na hlasovanie. Posledné slova sú Prospects of Integration into EU budú nahradené slovami European Perspective. Ak súhlasíte, budeme hlasovať s, týmto, s touto malou zmenou. Ste za to? Výborne. Takže prechádzame k prvej časti. Ústneho pozmeňujúceho návrhu 7. Kto je za? Proti? Prijema sa. Druhá časť s uvedenou modifikáciou za. Proti? Zamieta sa. Anche qui è l'ultima, eh? Ho una, ho una... To je úplne posledná zmena, ktorú zavediem. Je to drobná zmena v siedmom e, riadku on mutual respect. Aby sme, chcem, aby sme pridali slova and reciprocity. Mohli by ste súhlasiť s touto zmenou mutual respect and reciprocity. Poďme hlasovať. To je kompromisný návrh číslo 13 za, proti. Prijatý. 146. E, Rozdelené hlasovanie, prvá časť, to je za, proti, zamietnutý. Druhá časť, za, proti, prijatý, 147 za, proti, prijatý, 148 za, proti, prijatý, 149 za, proti, prijatý, 150 za, proti. Prijatý 151 za, a, pardon, ten sa vypušťa, 152 za, proti. Zamietnutý. 1, 5, 3, rozdelené do dvoch častí. Prvá časť za, proti. Prijatý. Druhá časť za, proti. Zamietnutý. 1, 5, 4, za, proti. Zamietnutý. 155 sa vypúšťa. Hlasujeme 156 za. Proti. Musíme si to elektronicky preveriť. Prosím, zahlasujte. 156. Za. Proti ako to vyzerá. Dvaja. Dvaja sú zaspatí, takže prijaté. 157 sa vypúšťa, 158 za, proti. Zamietnutý 159 za, proti. Zamietnutý pozmení pozmeňujúci návrh číslo 8 za, proti. Prijatý 160 za, proti, zamietnutý 161, za, proti, zamietnutý 162, za, proti, zamietnutý 105, 163, za, proti, zamietnutý 164, za, proti, prijatý 165, to nehlasujeme to už prešlo. 1,6,6 za, proti, zamietnutý. 1,6,7, dve časti. Prvá časť za, proti, prijatý. Druhá časť za, proti, zamietnuté. Skontrolujme si to. Druhá časť 167. Manca sempre una presente, chiudiamo, 24 a 3. Zdá sa, že jeden trvalo spí, takže 33 k 24, prijaté 179 za, proti, schválené 168 za, proti. To vlastne sme nemali o tom hlasovať, ospravedlňujem sa, hovorí predsedajúci. 179 stačí, prejdeme na 169 za, proti. Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 9, prvá časť za, proti. Prijaté. Druhá časť za, proti. Prijaté. 170. Nehlasujeme. Ideme až na 173 za, proti, zamietnuté. 174 za, proti, zamietnuté. 175 za, proti, prijaté. 176 za, proti, prijaté. 177 za, proti, prijaté. 178 sa vypúšťa, 180 za, proti. Prijaté. 181 za, proti. Prijaté. Úvodné ustanovenia. Trojka za, proti. Prijaté. Rozdelené hlasovanie o štvorke za, proti zamietnutý. Druhá časť za, proti, prijaté. Číslo 5 za, proti, zamietnuté. Kompromisný návrh 14, ja som omylom povedal 18, ospravedlňujem sa za 14 za, proti, prijaté prejdeme na číslo 7, rozdelené Prvá časť za, proti. Zamietnuté. Druhá časť za, proti. Prijaté. Číslo 8 za, proti. Zamietnutý. 9. Ten sme si už urobili. Desiatka za, proti. Prijatý. Číslo 10. Ústny pozmeci návrh za, proti Proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 13, vodné ustanovenie D. Za? Proti. Prijatý. Číslo 15. Za? Proti. Zamietnutý. Číslo 16. Za. Proti. Zamietnutý. 17 za. Proti. Prijatý. 18 za. Proti. Zamietnutý. 18 za. Proti. Prijatý. 20 preskočíme. To sme vlastne hlasovali. Teraz číslo 1 za v rámci citácií. Proti. Zamietnutý. Číslo 2. Za. Proti. Sprijatý. Máme teraz hlasovanie o, o stanovisku výboru, rozpočtového výboru číslo 1. Za. nemôžeme hlasovať unblock, musíme ísť po jednom. Číslo, číslo, čiže začneme číslom 1 za, proti. Zamietnutý. Číslo 4 za, proti. Prijatý. Číslo 8 za, proti. Prijatý. 9 za, proti. Zamietnutý. Číslo 10 za, proti Zamietnutý. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Traja teda zatiaľ nezahlasovali, napriek tomu, že majú zasunuté kartičky, podajte im kávu, aby sa prebrali. 51 za, 4 a proti, 1 sa zdržal. Správa je týmto schválená. Blahoželáme spravodajcovi. Prego, onorevole. Eh, muchas gracias, presidente. Como ya tuve ocasión de manifestar en la reunión de coordinadores, mi grupo predseda. Ja by som chcel zablahoželať spravodajcovi. My budeme predkladať menšinové stanovisko, pretože skutočne náš národ sa zďaleka odkláňa od toho správy, ktorú sme práve schválili. Ale aj tak ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Veľmi džentlmensky ste to uviedli. A väčšina rozhodla. Samozrejme, e, máte právo prezentovať menšinové stanovisko na plenárnom zasadnutí. No a teraz prejdeme na správu pána Galera. týkajúce sa absolutória 2008, časť 3. Kto je za? Proti? Tuto je pozmeňovací návrh schválený. Elektronicky hlasujeme o celkovom uznesení. Ako to vyzerá? Päťdesiat šesť. 57, 50 za, 0 proti, traja sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Tým uzatváram hlasovanie na dnešný deň. Máme teraz zasadnutie predsedníctva. Potom, ako sa